roční zajtra o 12.00. No a týmto sa dostávame eh, k ďalšiemu bodu dnešného programu a to je situácia v Bielorusku. No a opätovne zastúpenie vysokej predstaviteľky dostane slovo komisár Pibolx, Nech sa páči, pán predseda, vážené poslanky, vážení poslanci. Ja som veľmi rád, že dnes môžeme hovoriť o situácii v Bielorusku že to môžem vystúpiť v mene podpredsedničky komisie pani Eštenovej. Európska únia je čoraz viac znepokojená z nedržiavania ľudských práv a zastupraného štátu v Bielorusku. A situácia sa len zhoršuje, no a represívne opatrenia a politika zhoršuje sa situácia, no je mnoho podmienok. Poprvé to je bezpodmienečné prepustenie politických väzňov. Rovnako máme obrovské obavy z, za správ o mučenia a nehumánnych podmienkach, ktorí sú držaní politickí väzni. Bieloruské orgány musia plniť, musia plniť svoju povinnosť nebude používať mučenie a zaručiť, zaručiť všetkým rovnaké, rovnaké zaobchádzanie. Treba ukončiť zastrašovanie, zastrašovanie politickej opozície a závažné opatrenia, ktoré obmedzujú slobodu zhromažďovania občanov, ako aj práva občianskej spoločnosti, treba zrušiť. No, Bielorusko je jedinou krajinou v Európe, kde stále platí stále platí trest smrti. Európska únia je proti tomuto najvyššiemu trestu za všetkých podmienok v súlade s líniami parlamentu a z jeho uznesení zo 16. februára Európska únia vyzýva bieloruské orgány, aby nevykonala popravu Dmitria Kanavalava a Vladislava Kavaliova a aby zaviedla moratórium na najvyšší trest s ohľadom na potenciálne zrušenie. Politika pre mládež je veľmi dôležitá. My sme stále odhodlaní obávať naše hodnoty, základné práva, základné slobody a právny štát nemôže zostať nečinný voči krajine, ktorá má hranice s troma našimi členskými štátmi. Musíme naďalej vyvíjať tlak. Vysiela jasný politický signál. Európska únia neustále zdôrazňuje, že je otvorená a, a rada sformulovala kritéria, aby jasne ukázal, poukázal na tých, ktorí porušujú ľudské práva, tlačia opozíciu a na osoby, ktoré podporujú režim a profitujú z toho. No a po februárovej rade pre zahraničné veci rozhodlo o, prebieha, o práci a opäť, to, čo sa uskutoční marca na rade ministrov zahraničných vecí. tých, ktorí podporujú režim. My sme jasne povedali, že politika pre mládež alebo politika EÚ nie je zameraná proti občanom Bieloruska. Európska únia má svoju politiku kritickej angažovanosti, kde patrí dialog a východné partnerstvo. My chceme ďalej rozvíjať bilaterálne vzťahy v závislosti od pokroku orgánov rešpektovať princípy demokracie, ľudských práv, práv a zásad právneho štátu. Tak ako zdôraznila podpredsednička Eštonová, ako aj pani Clintonová v septembri 2011, Európska únia chce pomáhať Bielorusku pri plnení povinností v tejto oblasti. Angažovanosť s bieloruskou občianskou spoločnosťou, politická opozícia, všeobecnosti verejnosť je kľúčovým prvkom európskej politik. My sme pripravení rokovania uľačiť vízového styku, čo umožní kontakty ľudí, prospech obyvateľov Bieloruska. Je polutovania hodné, že bieloruské orgány stále nedokážu začať rokovania. Rovnako treba a posilní dialog s občianskou spoločnosťou, a politickou opozíciou. No, potrebujeme modernizovať Bielorusko a ďalšiu rozvoj a rovnako ako podporujú v tejto oblasti Európska únia a jej členské štáty chcú pre pomocnú ruku Bielorusku a pomôcť pri e, transformácii na trhové hospodárstvo. Keď budú splnené podmienky, tak Európska únia vytvorí podmienky pre európske spoločnosti a finančné inštitúcie na to, aby podporili transformáciu krajiny a investovali do budúcnosti Bielorusku v privatizačnom procese. Chceme dosiahnutia zapojenie všetkých politických síl a občianskej spoločnosti. No a v ťažkých časoch je dôležité mať tiež komunikačné a informačné kanály. No a preto EÚ aktualizovala svoje komunikačné kanály. No a polský ambasádor Európska únia pristúpila e, v akte solidarity stiahnuť všetkých e, vyslancov EU. Naši ambasadári majú kľúčovú úlohu komunikačných kanálov a my sme odhodlaní dodržiavať jednotný, koordinovaný prístup. Vážený pán predseda, bohužiaľ doteraz sa nič nestalo na to, aby sme zmenili našu nás nepodporila, aby sme zmenili našu politiku voči orgánom v Minsku. Od decembra 2010 o volieb sa stále porušujú ľudské práva. No a tiež ďalšie sankcie pravdepodobne nezlepšia naše bilaterálne vzťahy s Minskom. Je to škoda, ale nemôžeme sa tomu vyhnúť, ak chceme dostať aj našim hodnotám, pán predseda. Ja musím poďakovať všetkým poslancom pri odhodlaní čeliť tejto náročnej otázke. Dlžíme to občanom Bieloruska, to, že máme s nimi solidaritu v týchto ťažkých časoch a že keď to podmienky dovolia, tak ich podporíme. Podpora poslancov parlamentu pri situácii v Bielorusku od 19. decembra 2010 od prezidentských volieb je kľúčová na to, aby táto otázka bola stále prioritou EÚ a rovnako to je základné je dôležité prijať kroky tak aby sme našli preto správne miesto v európskej spolupráci. Tešíme sa na preverenie uznesenie, ktoré príjme parlament zajtra. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz prejdeme k rečníkom za politické skupiny a začneme hneď s pánom Protaševičom. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, Chcel by som sa poďakovať za veľmi detálnu, detailné politické vyjadrenie, pokiaľ ide o našu spoluprácu s Bieloruskom. sa zostáva, že naše vzťahy s touto krajinou, našim susedom, e, sú dané aj vnútornou situáciou v tejto krajine. O tejto situácii hovoríme v našom parlamente relatívne často v poslednej dobe. Napríklad vo februári sme požiadali o to, aby sa nevykonali popravy v konkrétnych prípadoch tejto krajiny. Zase sa reagujeme na vojnu, ktorú ohlásili úrady v Minsku e, vo vzťahu k Európe. Výsledok môže byť zhoršujúca sa situácia v Bielorusku. Nepomôže to nikomu a určite nikomu, nikomu v Bielorusku. Takisto si myslím, že úradom sa táto perspektíva nepáči, pretože konsekvencie z toho budú také, že sa že táto krajina jednoducho stratí nezávislosť. Urobilo sa takisto rozhodnutie, aby sme sa zbavili veľvyslancov, aby sme stiahli veľvyslancov členských štátov z Bieloruska, ešte stále tu je otvorená príležitosť na to, aby sme sa vrátili k normálnym vzťahom, avšak na to potrebujeme oslobodenie politických aktivistov a takisto prípravu základných volieb, ktoré budú spĺňať minimálne štandardy európskej demokracie. To znamená, už je najvyšší čas na zmenu. Ešte nie je neskoro. Ďakujeme pekne, pán Rouček. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, kolegovia, v našom uznesení a pán Protaševič to uviedol, sa hovorí, že bieloruský režim si zvolil cestu seba izolácie. Bohužiaľ, táto izolácia sa iz- obrátila proti nemu samému, ale aj proti občanom tejto krajiny. A to nechceme. My v našom uznesení vyjadrujeme solidaritu s bieloruskými občanmi. My chceme im ukázať a chceme, aby vedeli, že tu v Európskom parlamente, v Európskej únii, my vyjadrujeme našu solidaritu, našu pomoc a očakávanie a nádej, a dúfame, že tento, táto krajina sa jedného dňa uberie cestou ľudských práv, občianských slobod, právneho štátu hospodárstvo v tejto krajine e, je v problémovej situácii, keď sa pozrieme na rozpočtový deficit, keď sa pozrieme na budúce vyhliadky tejto krajiny. Nie je tu žiadna možnosť zlepšenia situácie bez konkrétnych reforiem. A tieto reformy zase nie sú možné bez reforiem e, týkajúcich sa spoločnosti a vydania sa cestou dialógu dialógu s opozíciou, nezávislými skupinami, žurnalistami a odbormi. Iba takýmto spôsobom sa môže spoločnosť, či už Bieloruska alebo nejaká iná, vydať cestou stability a hospodárskeho zlepšenia. Takže to chceme vyjadriť v našom uznesení. Takisto sú tu aj požiadavky, aby sa prepustili všetci politickí väzni, z akéhokoľvek tábora už prichádzajú. Toto je naša požiadavka a toto chceme vyjadriť v našom spoločnom uznesení. A myslím, že to je pohľadené socialistov, demokratov, ale všetkých demokratických zmyšľajúcich poslancov v tomto parlamente. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pani Oliuland. Ďakujem pekne, pán predseda Alde podporuje rozhodné rozhodnutie členských štátov, že stiahli ambasádora z Minska na ministerstva po diplomatickom konflikte medzi EÚ a Bieloruskom. Správanie prezidenta Lukašenka tak doma ako aj smerom na vonok je škandalózne a Európska únia by mu nemala sa zaliečať ani jeho prísluhačom tým, že vyšleme našich e, veľvyslancov znovu nazad. Lukašenko konštantne ignoruje medzinárodné záväzky Bieloruska ako členské krajiny OECD a ja by som nechcela, aby sa veľvyslanci Európskej únie znovu e, nahlásili u takéhoto diktátora, kriminálnika pokrok med, vo vzťahu medzi Európskou úniou a Bieloruskom sa nemôže zlepšiť, pokým táto krajina nezačne demokratické reformy. Mali by sme sa sústrediť v našich snahách na to, aby sme zaangažovali občianskú spoločnosť Bielorusku a demokratickú opozíciu do spolupráce. Podporujem aj Medzinárodnú hokejovú zoskupenie, aby sa diali majstrovstvá hokeja eh, v inom mieste. Lukašenko si nezaslúži takúto poctu, aby sa konali majstrovstvá v jeho krajine. Diktátor nechápe princípy demokracie a preto nechápe ani princípy športu. Princíp voľnej konkurencie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz zostane slovo pán Werner Schulz. Vážený pán predseda, dámy a páni, Bielorusko sa nachádza vo výnimočnom e, stave od e, spalšovaných opätovných volieb. Lukašenka postupuje ako diktátor e, veľmi teroristicky a násilne proti opozícii. Desiatky ľudí boli ktoré protestovali, boli odsudené na tresty odňatia a slobody. EÚ stiala svojich ambasádorov a prikázala zmraziť e, účty. Je to režim, ktorý e, je násilný. Mali by sme sa pozrieť na to, do akej miery opatrenia, ktoré boli prijaté, skutočne pôsobia a prečo napríklad vnútor, minister vnútra Bieloruska e, cestuje do Lyonu na konferenciu Interpolu a e, synovia diktátora e, môžu cestovať po svete je otázne aj zmrazenie účtov, ktoré je záležitosťou jednotlivých členských štátov. EU e e, tam má 6 e, miliard prebytok obchodného deficitu a stala sa fatálne najväčším podporcom Lukašenkovho rezimu. Potrebné sú cieľené opatrenia, ktoré podporia ľudí nespôsobia veľkú škodu. Ekonomické sankcie voči jednotlivcom by eh, mohli eh, pomôcť, pretože eh, mm, vývoz je nasmerovaný na 100% na EÚ. Pokiaľ ide o presunutie konania majstrovstiev sveta v hokeji, myslím si, že by to nebolo správne, to by zasiahlo tých zlých. Videli sme, aké to bolo s bojkotom olympijských olympijských hier v Moskve, v Pekingu, sme od tohto upustili. Ak by sme konzekventne bojkotovali eh, športové podujatia, potom by sme museli bojkotovať aj majstrovstva sveta vo futbale v Ukrajine. Ďakujem, pán kolega. Eh, a teraz eh, posledný rečník za politické skupiny, pán Migalsky. Ďakujem pekne, ide o veľmi dobré uznesenie Uviedli sme všetko to, čo sa tam vždy spomínalo, to znamená udržiavanie hospodárskych sankcií, prepustenie politických väzňov, ako aj garancie zabezpečenia minimálnej politickej spolupráce. A takisto sme požadovali slobodu v politickom živote. Chceme prepustenie politických väzňov a som skutočne rada, že tam objavili mena Dimitria Bandarenka, Ivana Šilera, to sú ľudia, s ktorými som ja v konkrétnom priamom styku. A to, čo je ešte dôležité v tomto uznesení, je to, že okrem toho, čo tu zvyčajne spomínávame, je aj podpora Európskej únie slobodné médiá, pretože iba slobodné médiá môžu zmeniť mentalitu bieloruských občanov, aby vo voľných slobodných voľbách, ktoré prídu skôr či neskôr, mohli slobodne vyjadriť demokratickým spôsobom toho, koho oni chcú si zvoliť. Mali by sme zdôrazniť aj význam mm, na, v protiklade k tomu, čo povedal jeden z mojich predrečníkov. Je veľmi dôležité, aby sme apelovali na to, aby sa, trans, aby sa preložili majstrovstvá hokeja do inej krajiny. Pretože takáto skutočnosť, ako napríklad majstrovstvá sveta v hokeji, sa nemôžu predsa konať v takej krajine, kde nie je žiadna príčina pre radosť, kde sú mučení príslušníci opozície. A musí to byť celkom jasne uvedené v tejto rezolúcii, v tomto uznesení. Pán Karinč. Vážený pán predseda, pán komisár, mám štyri e, deti. Keď jedno sa háda s druhým, tak e, to druhé sa obráti na tretieho. Prečo? Jednoducho preto, že má niekoho, na koho sa môže obrátiť. A s Bieloruskom je to trochu podobné. Ak nebudeme opatrní, potom sa e, môže stať, že sa Bielorusko vzdiali od Európy pretože je možnosť, e, ktorou sa môže uberať Bielorusko a to je smerom k e, Rusku, kde sú demokratické slobody obmedzované. Ak chceme, aby sa nám Bielorusko priblížilo, musíme byť veľmi opatrní, veľmi rozumní. Potrebujeme e, tak politiku cukru, ako aj byča Musíme e, posilniť ekonomickú spoluprácu s Bieloruskom a tým sa nám podarí dosiahnuť väčší blahobyt pre tamojších občanov. Vidíme e, to v Severnej Afrike, je tomu tak aj e, v Bielorusku. Je to práve stredná vrstva, ktorá chce zmeny a politika byča. To by boli možné mm, politické sankcie. Musíme trvať na tom, aby boli e, dodržané ľudské práva. Ďakujem. Pán Vigenin. Ďakujem pekne. Dôvod, prečo dnes hovoríme e, o tejto téme, je, že sankcie že ešte raz sa predlžili sankcie voči, voči Lukašenkovi. No a ja som veľmi rád, že tu v Európskej únii sme vyslali jasný signál režimu Lukašenka, že je nepriateľné, aby tlak sa vyvíjal na izolované členské štáty EÚ, pretože Európska únia funguje ako celok. Ale čo sa dá robiť, aby sme podporili rozvoj tejto krajine voči demokracii, do občianskej spoločnosti a prepustili politických väzňov, aby sme zaistili, aby už nikto alebo politické väzeň. Ako zaistiť, že v nasledujúcich voľbách alebo nasledujúce voľby budú aspoň trochu férovejšie a demokratické. No mne sa zdá, že nám chýba trošku tvorivosti. Že buď predlžujeme sankcie,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 musíme pokračovať ďalej. No a dúfam, že sa nám podarí niečo dosiahnuť, pretože musíme sa angažovať. Ďakujem. Ďakujem. Ďalší rečník. Atbalstot lielākoties viss punkts šajā rezolūcijā, īpaši par tām sankcijām eh, pred cilvēkiem, kas tieši atbildīgi. Môžeme podporiť návrh uznesenia, najmä tie body, v ktorých ide o to, aby prestali represie, aby neboli e, stíhaní e, zastancovia ľudských práv. Ale myslím si, e, že ten bod týkajúci sa majstrovstiev sveta v hokeji je tiež dôležitý. V roku 2014 je ale ešte ďaleko. Treba tiež mať na zreteli, že sa môže ešte všeličo dobré udiať a okrem toho e, do krajiny pricestujú fanúšikovia. To sú ľudia, ktorí budú hovoriť s tamojším obyvateľstvom a môžu ich informovať, môžu dokonca e, mm, ovplyvniť týchto e, domácich obyvateľov, takže nemali by sme ich presúvať, tieto majstrovstva. Ďakujem. Ďakujem. E, pán Koval. Vážený pán predseda, myslím, že je najvyšší čas, aby sme reagovali na to, aká bola politika Európskej únie voči Bielorusku v ostatných rokoch. Ako sa to dá opísať? Ako to vníma Minsk? Sú to ilúzie, zmena stanoviska každých 6 mesiacov, Sem tam lepšie obdobie a sem tam horšie. No a no sme skončili tak, sme neskončili. No a nerozmýšľame nad tým, čo treba urobiť. Namiesto toho, aby sme prestali rozmýšľať, čo urobili, musíme si uvedomiť, že realizovať koherentnú politiku. Aby sme nekonali rôzne všetci, tak aby sme na jednej strane nehovorili o ľudských právach a na druhej strane investovali do Bieloruska, pretože to nevedie nikam. V takéto situácie bude šťastný iba Lukašenko, takže jediné riešenie je podporiť jasne opozíciu, na to, aby sme ukázali, že opozícia je našim partnerom. Lukašenko musí si od nás vypočuť, že ak nemá vzťah a lepších vzťahov, tak to bude viesť pokrok na jeho strane sloboda tlače. To sú všetko podmienky, ktoré treba splniť. Samozrejme, on nikdy nezmení názor, čo sa týka volieb. Začneme hovoriť o voľbách, tak sa vrátime k rovnakej politike ako v minulosti. Zmením, budeme meniť pozíciu každých 6 mesiacov. A to umožní, aby Lukašenko ohodnejšie využíval represie voči, voči opozícii. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, situácia v Bielorusku je vážna a zhoršuje sa. Mnohí e, boli, e, mnohí obyvateľia boli zatknutí. Potrebujeme e, zaviesť sankcie. Je tragické, že napríklad dvaja mladí ľudia sú súdení a boli dokonca odsúdení na trest smrti rodiny, príslušníci e, vôbec nedostávajú informácie o tom, čo sa deje. Vidíme však, že režim stráca nervy a e, z toho musíme a môžeme usúdiť, že musíme byť ešte tvrdší a musíme požadovať dodržiavanie ľudských práv. Bielorusko je malým štátom, nemá žiadne nerastné suroviny. Musíme zaviesť sankcie voči Lukašenkovi. Nemôže, nemôžeme mať dvojité štandardy pri posudzovaní situácie. Musíme e, e, zaviesť sankcie voči konkrétnym občanom, musíme im zabrániť e, cestovaniu do EÚ, musíme zmraziť konkrétne účty a zaviesť sankcie voči podnikom, ktoré podporujú tento režim. Nesmieme však potrestať obyvateľov, pretože e, by tým utrpelo a ani my by sme nevyzerali dobre a potom by režim tvrdil, že my sme tí e, zlí. Naše sankcie e, musíme e, využiť ako politický nástroj, musíme podporiť obyvateľstvo Bieloruska. Ďakujem, pani kolegyňa. Slovo má pán Paleckis. Ďakujem, pán predseda. Počas studenej vojny teda mm, akási kvázi studená vojna odvolanie ambasádorov. To sú opatrenia, ktoré boli e, prijaté, ale Bielorusko má ešte stále e, možnosť voľby. Tejto krajine hrozí sebaizolácia. Blížiace sa voľby opäť nepripustia spravodlivé, férové e, voľby vzťahy s Európskou úniou by eh, mohli byť lepšie, ak by boli prepustení politickí väzni a ak by sa v tomto štáte eh, zabezpečilo, eh, že budú dodržiavané ľudské práva. Najdôležitejší partnery EÚ, Rusko a Euronest by mali prímeť Bielorusko k uskutočneniu týchto krokov. Nemali by sme vzťahy ešte ďalej zhoršovať, pretože by tým utrpelo obyvateľstvo. Krajiny Európskej únie musia aj naďalej udržiavať kontakty s Bieloruskom, avšak osud Bieloruska sa rozhodne v tejto krajine samotnej občianske fórum by e, malo byť aktívnejšie v najbližšom čase. Vodcovia opozície a novinári v ostatnom čase nemali možnosť opustiť túto krajinu. tieto opatrenia e, budú pretrvávať aj naďalej e, opatrenia namierené proti novinárom. A Európska únia by e, na to jednoducho mala Minsk upozorniť, pretože sloboda pohybu je jednou zo základných slobôd každého z nás. Ďakujem. Slovo má pán Kačmárek na minútu 30. Pani predsednička, dámy a páni, na zasadnutí výboru pre rozvoj som poďakoval pani Štanovej za jasné a rýchle rozhodnutia v Bielorusku. Všetko poukazuje na to, že reakcie EÚ tiež mali, urobili dojem na prezidenta Bieloruska. A tak možno sa nám podarí zvýšiť efektivitu našich iniciatív. Správna metóda je využiť nástroje, ktoré budú pre bieloruské orgány bolestivé. No a ja súhlasím s tým, že v Bielorusku by sa v roku 2014 nemali konať majstrovstvo sveta. No a prečo? No pretože Lukašenko by to využil ako istú formu vlastnej propagácie, aby ukázal Bielorusko ako bežnú normálnu krajinu. Pričom to vôbec nie je pravda. Je to krajina, ktorá sa porušujú základné práva ktorej neplatia demokratické zásady. Takže majstrovstvá sveta by sa tam určite nemali konať. Nemali konať v krajine, kde občania nepožívajú základné práva. No a tá stanovisko, čo sa týka športových udalostí, to tiež vyplnú z toho, že pekingské olympijské hry neprispeli k lepšiemu dodržiavaniu ľudských práv v Číne. Takže to myslím nie je oprávnený argument, takže nemôžeme umožniť, aby Bielorusko vznikol nesprávny dojem normalizácie. No a preto to tvrdím. Ďakujem pekne. Slovo má teraz pán Mavro Nikolans na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Naša eh, politická skupina je eh, za partnerské vzťahy k krajinám východnej Európy. Treba posilniť demokratizačný e, proces, treba posilniť reformy v sociálnej a ekonomickej oblasti. Európska únia má za cieľ e, podporiť politické, sociálne, ekonomické reformy v tejto krajine, aby e, bolo Bielorusko privedené na cestu k demokracii a potrebujeme e, primerané stanovisko zaujať voči činom bieloruskej vlády. Musíme podporiť bieloruské obyvateľstvo, musíme sa postarať o to, aby tam bola vízia e, že sa dopracujú e, k demokratickým štandardom. Musíme sa postarať o zlepšenie e, vzťahov medzi Európskou úniou a touto krajinou práve v období, kedy sú tam veľké demokratické deficity. Je neexistuje tam právny štát, opozícia je zatváraná do väzení. To všetko sú veci, ktoré musíme odsúdiť a venovať týmto bodom veľkú pozornosť. Ďakujem. Slovo má pán Šťastný na minútu a 30. Ďakujem pekne, pani predsednička. Na poslednom stretnutí s predstaviteľmi bieloruskej opozície mi pripomenulo tvorú realitu v Bielorusku. Občania si zasluhujú rovnaký alebo aspoň po, podobné zaobchádzanie a slobody a práva, ako má občania EÚ. Namiesto toho politickí väzni, vypočúvania, persekúcie a rôzne iné represie sú stále každodennou súčasťou života ľudí, ktorí žijú v strachu. Režim Lukašenka odsudil celý svet vrátane e, jednomyselného uznesenia e, amerického senátu, uznesenia Európskeho parlamentu a nedávno e, zákon USA, ktorý podpasal v januári Obama pod názvom Belarus Democracy and Human Rights Act presunutie majstrovstiev sveta v hokeji v roku 2014 je súčasťou týchto legislatívnych aktov. Ľadový hokej by nemal byť nástrojom podpory nedemokratických režimov. Režimov IIHF zodpovedá za ochranu reputácie športu a mali by presunúť, presunúť majstrovstva sveta. Približne miliarda občanov prostredníctvom svojich zástupcov od e, IIHF očakáva takéto kroky. Ja som presvedčený, alebo rád by som bol, ak by delegáti ďalšieho kongresu IHF v Helsinkách by hlasovali na to, aby uspokojili legitívne žiadosti demokratického sveta. Ďakujem Ďakujem. Ďakujem. Pani Kéretu, na minútu 30. Ďakujem. Napätie medzi Európskou úniou a Bieloruskom dosiahlo nebezpečný eh, bod a tým eh, bolo stiahnutie veľvyslancov Bielorusko má veľký význam v rámci východného partnerstva. To je argument, e, na základe ktorého by sme sa mali snažiť nájsť e, riešenie. Musíme e, vyzvať vládu, aby dodržiavala ľudské práva. Musíme si stanoviť konkrétne ciele. Napríklad politickí protivníci v Bielorusku nesmú byť stíhaní a Bielorusko sa musí otvoriť európskym hodnotám. Musíme tiež mať vidieť, že ľud Bieloruska je izolovaný. E, Národ je obeťou. Ďakujem. A teraz dostanú slovo e, rečníci v rámci Catch aj pani Esaja. Ďakujem pekne, pani predsednička. Opozícia Bielorusku je pod veľkým tlakom zo strany prezidenta Lukašenka. Aktivisti nemôžu cestovať do zahraničia, skonfiškovali sa počítače, zavreli sa lídry a posledné správy nám hovoria o tom, že registrácia jednej asociácie bola zmarená. My požadujeme, aby politickí väzni boli vypustení na slobodu a a aby, tak ako povedala pani Ojulant a pán Šťastný, aby sme my všetci požadovali ďalší kongres IIHF, že by sa majstrovstvá sveta v roku 2014 nekonali v tejto krajine. Nie je to bojkot športovej aktivity. Ide tu o to, že tieto hry sa nebudú konať v tej krajine, E, ktoré by mohol pán Lukašenko získať určitú prestíž. Ďakujem, teraz zostane slovo pani Bazesku. Ďakujem pekne, pani predsednička. Európska únia sa nachádza v nezavedenia hodnej situácii, pokiaľ ide o zhoršovanie vzťahov s Bieloruskom. My máme diplomatické napätie s susednou krajinou, ktorá je vlastne súčasťou východného partnerstva, ale to napätie sa zmení iba keď Lukašenkov režim prestane utláčať opozíciu a občianskú spoločnosť. Vzťah úradov, mm, teda to, čo robí ja, úrady a vláda, je nielen, že izoluje opozíciu, ale aj celú krajinu. Napríklad e, žurnalisti bez hraníc označili Bielorusko ako krajinu, ktorá je nepriateľom internetu pretože sa bráni ľuďom prístup na internet. Medzinárodný menový fond povedal, že jednoducho nie je pripravený už rokovať o požičke pre túto krajinu, ale sú to jednoduchí ľudia, ktorí e, musia znášať tieto sankcie. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako môžeme pomôcť tejto krajine. Teraz dostane slovo pán Lízek. Ďakujem pekne, pani predsedníčka vážený pán komisár. Toľko rokov už vidíme, že prezident Lukašenko hrá veľmi podivné hry, ktoré eh, navonok javia, že osciluje medzi Moskvou a Západom, ale v podstate robí všetko preto, aby zničil opozíciu, novinárov a bojuje proti etnickým menšinám a stále pokračuje v týchto svojich aktivitách, takže som skutočne rád s e, takouto odpoveďou, že sa stiahli e, veľvyslanci z tejto krajiny. To je spoločná reakcia zo strany Európskej únie a to nie len za európske inštitúcie, ale aj v mene jednotlivých členských štátov. Takže dúfam, že budeme rovnako dôslední aj v budúcnosti vo vzťahu k režimu Alexandra Lukašenka. To platí aj pre medzinárodné majstrovstva, pre majstrovstva hokeja. Nemali by sme e, umožniť, aby sa konali v Bielorusku. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pani Nikolaj. Ďakujem pekne, pani predsednička. pokiaľ ide o východné predsedníctvo a summit v Prahe, tam Bielorusko sa zaviazalo, že bude rešpektovať ľudské práva, avšak tomu sa nestalo a je to krajina, ktorá je nám veľmi blízko, ale pokiaľ ide hodnoty, je tak veľmi vzdialená. Sankcie sa musia uvaliť aj v kontexte východného partnerstva, respektíve aj napriek nemu musíme diskutovať so všetkými E, našimi partnermi východnými partnermi, sa predovšetkým súdnymi krajinami, aby sa uplatnil určitý nátlak na minský režim, aby zmenil svoj postoj. sú určité oblasti, kde Lukašenko môže pozitívne vplyvať, ale pochybujem o tom, že jednoducho zmení svoj postoj ako taký. Možno by nám mohlo pomôcť, mohlo pomôcť aj Rusko, možno by chceli nám pomôcť e, v našom cieli dosiahnuť zlepšenie e, situácie hľadne ľudských práv. Mohli by sa podpísať medzinárodné dokumenty na úrovni OSN. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán komisár Pibák. Vážená pani predsednička, ctení poslanci, poslankyne v mene vysokej predstaviteľky, Pane Eštonovej by som sa chcel poďakovať za vaše pripomienky. Pokiaľ ide európsku politiku, snahovi, aby sme boli v kontakte s ľuďmi konkrétnych partnerských krajín. Európska únia bude poskytovať finančnú a politickú pomoc občanskej spoločnosti Chceme týmto spôsobom zabezpečiť základné práva, demokraciu a slobody v týchto krajinách, ktoré ktorými rokujeme. Budeme sa snažiť podporovať politickú, ale aj finančnú podporu obetiam represálií. Nechceme ich nechať osamotených v situácii, ktoré môžu očakávať pomoc iba zo strany zahraničia a medzinárodného spoločenstva. Po tretie, eh, budeme tejto krajine dávať jasne najavo, že opatrenia, ktoré sú potrebné, môžu zlepšiť ak sa urobia spoluprácu s Európskou úniou. My nechceme urobiť niečo proti občanom tejto krajiny. Našim cieľom je e, sankcie uvaliť voči tým ľuďom, ktorí sú odpovední za zhoršenie situácie. Ja som presvedčený o tom, že je celkom jasné pre túto diskusiu, že my sme presvedčení o tom, že budúcnosť Bieloruska je v rukách bieloruských ľudí. Avšak oni musia mať férový, férovú možnosť chopiť sa tejto príležitosti a bohužiaľ dnes takýto, takáto situácia ešte nenastala. Preto Európska únia musí byť zaangažovaná a ja chápem, že tie opatrenia, ktoré sme prijali, sú pozitívne. Asi to diskusiu som vyrozumel aj to, že vysoká predstaviteľka v tejto oblasti podporuje snahy Európskeho parlamentu a budeme aj v budúcnosti s vami naďalej úzko spolupracovať. Ďakujem pekne, pán komisár. Dostala som 6 návrhov na uznesenie. Týmto končím rozpravu k tomuto bodu a budeme o, nej, budeme o ňom hlasovať zajtra o 12. Potom tu ešte máme jedno oznámenie.